Herr Präsident! Pán predseda. Ďakujem pekne, prosím, posadte sa, dámy a páni. Ich erkläre die am 17. Juli 2014 schôdza, ktorá bola prerušená 17. júla, tak tu teraz vyhlasujem za obnovenú. Musím oznámiť smutné oznámenie. Bývalý člen Ian Paisley e, zomrel vo veku 88 rokov. Od 97. E, bol e, v tomto parlamente a potom ešte na sklonku tej kariéry pôsobil v Írsku v kabinete chcel by som vám oznámiť, dámy a páni, že viaceré kolegyne mi oznámili, že to, v týchto chvíľach e, dostávame opäť e, dramatické správy, informácie z nešťastia utečencov e, v Stredozemí. 250, asi 250 utečencov malo prísť o život pri libijskom pobreží. 36 eventuálne mohlo byť zachránených, ale pravdepodobne okolo 250 zomrelo. Eh, Bolo to pred eh, Maltou, teda pri Malte, pri pobreží Malty eh, sa udialo toto veľké nešťastie. Teda a to oznamujem, pretože máme morálnu povinnosť spraviť maximum naše dámy a páni, aby sme zabránili tomu, aby sa stávali takéto humanitárne katastrofy, ktoré si istotne nemôžeme dovoliť. Dámy a páni, minulý týždeň som vám oznámil a teraz by som to rád zopakoval, že zajtra, tesne pred hlasovaním tu príde k nahrávaniu 360 stupňov, čiže tzv. 360 stupňovému. E, nie zajtra, pardon, no bude to v stredu, opravuje, opravuje sa pán predseda, v stredu pred hlasovaním. E, všetci poslanci tu v sále e, budú nasnímaní takou kamerou 360 stupňov